procesu demokratickej transformácie. Ide teda hlavne o sektor spomínaný o spravodlivosti a bezpečnosti. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pán komisár, ďakujem všetkým za účasť na rozprave. Kolegyne, kolegovia, dostal som 6 návrhov uznesenia v závere rozpravy. Týmto rozpravu končím. Pokračovať budeme hlasovaním. a prejdem do svojho materinského jazyka. Takže poprosím aby ste si nasadili sluchadla. Na pořadu jednání je hlasování. Hlasujeme o siedmých návrhoch uznesenia v oblasti ľudských práv v Iráne. Ide najmä o masové popravy a nedávnu smrť blogera Satara Beheštyho. Ide o spoločný návrh uznesenia siedmých politických skupín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 po, po častiach. Dobre, takže prvá časť. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Druhá časť. Za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Overíme si to elektronicky. Prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. Schválené. Odôvodnenie L, ústny pozmeňujúci návrh pani De Kaiser. Nech sa páči, pani De Kaiser. Ďakujem pekne, pán predseda. Ide o skoro e, technický návrh. E, bola tu istá nezrovnalosť znení. Máme pocit, že pán Panahy ešte stále je vo väzení, preto sme e, to zmenili. Odvolal sa, ale e, nie je na slobode. Takže v strede odseku by to bolo, že pán Panahy sa odvolal proti 6-ročnej väzve, väzbe a voči 20-ročnému zákazu e, robiť filmy a taktiež e, začal hladovku, pretože bola zakázaná návšteva jeho e, rodinným príslušníkom. Tedy o tomto bodu odůvodní. Ďakujem. Hlasujeme, kto je za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Ideme o celom spoločnom návrhu uznesenia. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Ideme k ďalšiemu bodu. 6 návrhov uznesenia ohľadne situácie v Barme Mianmarsku, najmä o pokračujúcom násilí v Jakhaňskom štáte. Prejdeme k spoločnému návrhu uznesenia šiestich politických skupín. Zdá sa, že nie sú žiadne pozmenujúce, doplňujúce návrhy, preto budeme hlasovať o celom návrhu uznesenia, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené. Teraz máme na programe 6 návrhov uznesenia o situácii migrantov v Líbii. Budeme hlasovať o uznesení ako takom. Ide o elektronické hlasovanie. Hlasujte, prosím. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie v tejto chvíli končím. Toto uznesenie je schválené. Dámy a pánové, e, to... Dámy a páni, týmto sme skončili hlasovanie. Zápisnicu predložíme parlamentu na schválenie na začiatku e, budúceho riadneho zasadnutia. Ak nie sú žiadne namietky, tak uznesenia schválené na dnešnom zasadnutí budú postúpené príjemcom a orgánom, ktoré sa v nich menovite uvádzajú. Týmto zasadnutie Európskeho parlamentu prerušujem.